Milí kolegovia, tí, ktorí chcú opustiť eh, plenárku, prosím, aby ste to urobili urýchlene. A teraz eh, budeme pokračovať eh, v rokovacom poriadku. To je vysvetlenie hlasovania. Mám na zozname niekoľkých ľudí. The first one will be Charles Gorens. Prvý je Charles Gorens. 253 or is Monsieur le Président, Monsieur le Président, est-ce que je peux faire mon explication? Eh, Vážený pán predseda, chcel by som predložiť eh, eh, vysvetlenie svojho hlasovania. Pán predseda včera správne trval na tom, aby sme postupovali podľa, podľa komunitárnej metódy, ktorá zaručuje, že členské štáty a inštitúcie sa bezprostredne podelajú na rozhodovacom procese a to od samotného začiatku. Tento prístup k hospodárskej krízi zo strany G8 v roku 2008 eh, eh, bol v rozpore s touto metodou, a pán Barroso včera zdorazňoval, že pre ňoho to je dôležitá metóda. V roku 2008 sme zbytočne čakali, aby pán Barroso sa ujal svoje zodpovednosti. Európska únia, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Taliansko, všetky členovia skupiny G8, ale aj Rakúsko, Estonsko, Litva, Rumunsko, Luxembursko, Polsko a niektoré ďalšie štáty boli vylúčené z veľmi dôležitej etapy rozhodovacieho procesu v roku 2008 a vy, pán eh, Barosu, museli ste zabezpečiť respektovanie tejto komunitárnej metódy v roku 2008 a mali ste to včera e, eh, vyhlasiť. A preto nemôžem podporiť vašu kandidatúru. Vážne pán predseda, a ešte osobná poznámka na toto Margo. Ťažko sa hovorí, eh, keď je tu taký hluk v snemovni. Fully agree with you. Plne s vami súhlasím, páne, takže opakujem ešte raz. Ak by ste chceli opustiť túto snemovňu, poprosím vás, aby ste to robili tak teraz a pokojne, aby sme mohli pokračovať v práci. Pán Krešenco Revelini, poprosím vás, prego. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, ja by som chcel povedať niečo dôležité Ja síce budem hovoriť našim miestnym dialektom. Tu by som chcel poukázať na zložitú situáciu v Neapoli. Ja som hlasoval za predsedu Baros, ale pevne verím, že on bude predsedom celej Európe, dokonca ju, juhu Talianska. Južné Taliansko je tak povedz brando Európy, nachádzame sa v Stredomorí a to znamená, že boli sme tu pod rodičnými vplyvmi na základe našej geografickej polohy a historicky sa tu vybudovala taká kultúra, ktorá je veľmi otvorená a ktorá je nenásilná. A je dôležité, aby sa naša kultúra ctila takisto ako iné kultúry. Žijeme v zložitom regióne, máme určité problémy a dôležité, aby sa aj proti našim problémom energicky bojovalo. Máme v Európe 150 miliónov Európanov, ktorí prednedávnom vstúpili do Európskej únie. Celé to prebiehalo veľmi zložito a bolo to ťažké. A ak tieto štáty dostávajú 28 krát viac, ako dostávali predtým, tak nesmieme zabudnúť ani na Taliansko, Južné Taliansko. Teraz budem pokračovať v našom jazyku. Nie je to iba dialekt, to tak povedať jazyk, máme dokonca v ňom aj literatúru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 ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby Európa podporovala aj, Európ- aj Italiansko. Evitamma che arrivo pata pata all'acqua. Sir, I know you are new. Pane, viem, že ste novým europoslancom, ale vy ste vedeli, na vysvetlenie hlasovania máme k dispozícii iba jednu minútu. Grácie a ďalej pán Daniel Hanan. Ďakujem, pán predseda. Sme eh, už zvykli, že tento rituál je nejaký svetý a eh, nie, uvedomujeme si, že je to otrasné, že máme e, e, najvyššie legislatívne a výkonné právomoci v rukách nezvoliteľnej byrokracie e, nik nehlasuje za Európsku komisiu, nik sa toho nemo, nemôže z, e, zbaviť a jediné, čo ochráni demokraciu, je akt, ktorý sme urobili. A to e, mi pripomína e, občasné stretnutia Najvyššieho sovietu v krajinách e, e, e, východu. Ja nemám osobné výhrady voči e, Barosovi, je to federalistický predseda komisie, a mm, zdá sa, že je to celkom e, príjemný chlap, ako e, ostatní e, politici mám cynický k tomu prístup. A je tu fraška, keď hovoríme, že je tu demokratická angažovanosť v systéme, ktorý dáva monopol na zákonodárnu iniciatívu ľuďom, za ktorých nikto nehlasuje, nikto sa nemôže ich zbaviť. Ďakujem pekne, pán Sejid Komal. Vážený pán predseda, na rozdiel e, e, od predrečníka chcel by som povedať, že aj ja mám svoje výhrady voči pánovi Barosovi, e, voči tomu, že bol opätovne zvolený na čelo komisie. Napokon bol za integráciu častokrát proti voli našich národov a keď prišiel na našu skupinu ECR, povedal, že je za inteligentnú reguláciu. Samozrejme, sú tu pochybnosti ohľadom tejto e, inteligentnej regulácii. Mnohí ľudia si myslia, že to je zlá regulácia, alebo že žiadna regulácia nie je e, rozumná regulácia. Ale chcem sa opýtať, či naozaj podporuje inteligentnú reguláciu s tým, aby e, každá smernica bola spojená s náležitým hodnotením hospodárskych dopadov budeme mať alternatívny investíciu kolektívny fond a komisia zatiaľ ešte neurobila žiadne eh, hodnotenie hospodárskych dochozov. Dokonca tvrdí, že to sa nedá urobiť. Akým spôsobom eh, môžeme za týchto okolností zabezpečiť inteligentnú reguláciu? Poprosím pána Baroza, aby si to prehodnotil. Ďakujem. Thank you. Now I have Mr. Andrew Br- a teraz pán Andrew Bron, jedna minúta. Chcel by som eh, vyjadriť proti spoločnému návrhu e, uznesení proti lesným požiarom, i keď som za dobrovoľnú spoluprácu e, v oblasti prevencie a riešenia následkov. Ale e, orgány Európskej únie budú mať právo moci nad členskými štátmi a to väčšie, ako je nutné. Chcel by som vás upozorniť na čas 0307 a 08 spoločného návrhu uznesenia tento návrh e, e, využíva e, humanitárnu reakciu na stratégiu, ktorej sme boli svedkami, s tým, aby vytvoril Európsku ochrannú sílu EuroAid, ak sa to plánuje. Ďakujem, pán predseda. A napokon pán Klejs. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa zdržal pri záverečnom hlasovaní ohľadne uznesenia, lebo som mal určité pochybnosti. Tento text síce obsahuje určité pozitívne elementy, proti ktorým nikto asi nič nebude, kde išiel napríklad o podporu opatrení, boji proti katastrofám, v jednotlivých členských štátoch, kde išlo napríklad o výmenu expertov a výmenu skúseností. Uplynulé leto sa opätovne ukázalo, že lesné požiare e, môžu byť veľmi rozsiahle a preto je nevyhnutná spolupráca. Dôležitá je ale tá práca, med, spolupráca medzi členskými štátmi, tá predsa už funguje a môže sa ďalej rozvíjať, ale položme si otázku, čo vôbec prinesie to, ak budeme mať špecifickú jednotku rýchlo nasadenia na úrovni Európskej únie, kde sa potom odčerpajú prostriedky členských štátov, kde sa vytvorí tak povedať nová inštitúcia, nový orgán Európskej únie, kde bude nová, nový personál a ďalšia byrokracia. Is there anybody else who would like to take the floor? Že niekto by sa chcel ujať slova? Vote. Aby vysvetlil svoje hlasovanie. The meeting is adjourned. I wish you bon- Ak nie, tak rokovanie je prerušené. Želám vám dobrú chuť a stretneme sa opäť o 3. popoludní. Thank you.